diskutovať o situácii väzňov svedomia v Tadžikistane a dám hneď slovo autorom páni Hautala. Uh, uh, Vážený pán predseda, musíme podporovať sociálny a hospodársky rozvoj v tejto krajine, ale takisto musíme pripomenúť tejto krajine, že sú tu určité záväzky, pokiaľ ide o partnerské eh, dohody o spolupráci, že naša spolupráca musí vychádzať zo zdieľaných hodnot. Včera, podľa mojich informácií, ten eh, dohovor o spolupráci sa koral, Parlament chcel zaslať silný signál v rámci tohto dialogu o ľudských právach a my chceme povedať, že situácia o ľudských právach sa zhoršovala sú tu represívne zákony, ktoré sa prijali. Hovorím tu o zákone o verejnom zhromažďovaní, ktoré predstavuje vážne riziko pre mimovládne organizácie. Takisto sme videli e, uplatňovanie práva, ktoré ohrozuje nezávislosť právneho stavu v tejto krajine. A takisto tu vidíme, že politickí e, väzni sú daní do vezenia z politických dôvodov, my musíme pomôcť týmto ľuďom a nesmieme akceptovať takú skutočnosť, že boj proti terorizmu, ktorý je skutočným problémom, že sa tento bude realizovať takým spôsobom, že sa budú obmedzovať práva opozičných strán, takže musíme podporovať práva mierových, e, mierových e, postupov, tak aby tieto organizácie mohli postupovať. A teraz zostane slovo pán Korao, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Mal som príležitosť e, osobne overiť situáciu v Tadžikistane, pretože som sa minulý rok e, zúčastnil volebnej delegácie. Ide o totalitárny režim, kde represálie politických strán, opozície, kde možnosť asociovať sa, zhromažďovať a krit- kritizovať prostredníctvom mass médií je dosť zložitá. Máme dohodu partnerstva z roku 2009 s Tadžikistanom, kde sa stanovali určité ciele, ale tie sa nesplnili takmer v žiadnej oblasti. Referendum o ústave, ktoré prebehlo 22. mája a prezident Ramot neurobil nič iné, len odstránil mandáty a prekročil svoje e, limity a možnosti. Ja si myslím, že by sme mali zasiahnuť hlavne pokiaľ ide o väzňov svedomia a zvýšiť náš e, hlas vzhľadom na to, že máme privilegované obchodné vzťahy e, s touto krajinou. Pán Tanok. Pán Tanok, vážený pán predseda, rovnako postsovietské krajiny aj Tadžikistan e, mal ťažký zrod. Bola tu občianská vojna a táto stála život 100 tisíc ľudí predtým, že sme v 97. mali mierový dohovor. Odtedy prezident Ramon sa ujal úradu a vidíme, že toto je vlastne pokračovanie toho, čo sme tu mali v minulosti. Ramon už štvrtýkrát je prezidentom a chce tam byť ako prezident bez obmedzenia, vidíme, že tie plody našich snách sú menšie, ako sme očakávali. E, opoziční poslanci sa dostávajú do väzenia, takisto aj žurnalisti. Tento zoznam je skutočne nezávidenia hodný. Vidíme, že geopolitická miera tu Tadžikistan sa znovu dostáva na, do orbitu Ruska. Vidíme, že je tu málo nádeje do budúcnosti, že by Tadžikistan sa uberal smerom do západu a e, plnil normy západného sveta. Pán Panceri, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predsedajúcu. EP poukázal na scenárku, ktoré e, počas volieb v Tadžikistane v maji tohto roka referendum zmenilo ústavou a obmedzilo počet mandátov prezidenta a tak eh, prezident Ramon, ktorý je eh, vo funkcii od roku 92, znovu kandidovať na tento post. K týmto kritikám treba pridať ešte ďalšie vážne posledné súdne procesy. EP chce oživenie práv eh, a rešpektovania základných práv v tejto krajine. Žiadame zároveň jasné pravidlá, e, slobodu prejavu e, politických predstaviteľov a podmieniť naše vzťahy s touto krajinou týmto podmienkam. Pán Kelam. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Pred šiestimi rokmi Európska únia a Tadžikistan prijali dohodu a Nejde tu teda iba o partnerstvo o spolupráci, ale máme tu článok 2, kde sa hovorí o dodržiavaní demokratických princípov a základných práv. Toto by mali zdôrazniť externý a interný zámer v politikách. Dnes tá situácia je taká, že sú tu znepokojujúce signály ohľadne potlačenia opozície. Minulý týždeň boli dvaja opoziční predstavitelia zadržaní alebo zatvorení na doživotie je tu systematické potieranie aj právnikov, právnikov, ktorí sa snažia obhájiť tých, ktorí zo štátneho režimu boli zadržaní. Takisto sa uplatňuje vo vezení aj princíp mučenia. Sú tu hospodárske vzťahy s touto krajinou, ale musíme tlačiť na to, aby sa dodržiavali aj základné ľudské práva. Preto apelujem na SVČ, aby úzko monitorovalo implementáciu tých právnych predpisov, ktoré sa týkajú slobody zhromažďovania sa ako jedného z základných ľudských práv. Pani Sánchez Caldente, ďakujem pán predsedajúci. To, že EÚ má geostrategické záujmy v, oblasti, v tejto oblasti by za žiadnych podmienok nemalo obhajovať bezpodmienečnú podporu tejto vlády. Mali by sme, lebo to znamená odsudenie mnohých ľudí a je to prípad Tadžikistanu, kde pod zámienkou boja proti terorizmu vláda potlačila opozíciu a dochádza k systematickému porušovaniu ľudských práv. Vzťahy EÚ s Tadžikistanom musíme založiť na udržateľných ekonomických vzťahoch, na rovnosti e, e, rodov, na rešpektovanie ľudských práv, sociálna inklúzia, redistribúcia bohatstva e, sú potrebné, aby sa odstránili všetky druhy extrémizmu a násilia. Bez spravodlivosti nebude koniec násilia. Je jasné, že máme zodpovednosť zmeniť úlohu EÚ vo svete, aby sme boli konsekventní a koherentní. Nemali by sme Tadžikistan chápať len ako jednu šachovú figurku, a, len, a to, že naše geostrategické vzťahy budú podmiňovať aj našu zahraničnú politiku. Pán Kjúčuk. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Prehlbujúc sa Prehlbovanie vzťahov s Tadžikistanom je dôležité tak pre Európsku úniu, ako aj pre Tadžikistan. Tadžikistan je kľúčovým partnerom v kontexte stratégie Európskej únie a Strednej Ázie, kde chceme podporiť obchod a vzťahy s týmto regiónom. Ďalej, Tadžikistan je dôležitým spojencom v boji proti terorizmu a fundamentalizmu. Hoci táto krajina hľadá demokratickú identitu už 26 rokov, situácia v oblasti ľudských práv sa zhoršuje. Vláda potiera alebo bojuje proti tým, ktorí sa vyjadrujú proti nej. Takisto sa bojuje proti občanskej spoločnosti, mimovládnej organizácii, aktivistov v oblasti ľudských práv. Politicky motivované obvinenia sa e, dávajú proti predstaviteľov opozície, žurnalistov a e, právnikov. Apelujem na úrady v Tadžikistane, aby bezprostredne prepustili všetkých politických väzňov, na to, aby sa dodržiavali medzinárodné práva a na to, aby sa zabezpečovalo dodržiavanie základných práv. Ďakujem pekne a teraz za politické skupiny dostane slova ďalší, slovo ďalší rečníci pán Štetina. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, v roku 1992 v Tadžikistane skončila občianská vojna. 30 tisíc e, sirvot zostalo po vojne. Dobre si to pamätám, pretože som v Dušambe v koncom 90. rokov robil filmový dokument. Dnes sú všetky tieto deti dospelými a želám im, aby žili v krajine, kde budú môcť slobodne dýchať ich krajina je ale na tom zle, pokiaľ ide o slobodu. Pluralizmus, slobodné, otvorené politické prostredie, to sú ešte pojmy, ktoré táto krajina nepozná. A dôkazom toho sú aj politicky motivované obvinenia Abu Baga, Aziz Chodočajeva, Zajda Saidova, Maksuda Igora Dimova a ďalších. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Republikou Tadžikistan hovorí o tom, že dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv predstavuje základný prvok tejto dohody. A je teda dôležité tento rámec maximálne využiť, aby tu bola konkrétna podpora nespravodlive uväznených a stíhaných. Ďakujem pekne. A teraz v mene SND dostane slovo pán Lauristin. Pani Lauristin. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, za slovo. Vážený pán komisár, je smutné, že vidíme, že Tadžikistan, jedna z najchudobnejších krajín sveta, v posledných rokoch stále viac upadá do atmosféru totalitného režimu. Európska únia vystrela na pomocnú ruku tejto krajine, ale nesmieme zatvárať oči pred skutočnosťou, že celý demokratický vývin tejto krajiny sa zastavil musíme sa postarať o to, aby sme tu mali nezávislý prístup a hodnotenie tejto situácie, nezávislosť justície a toto tu neexistuje a tí, ktorí by mali obhájiť nezávislosť justície, sa vlastne stali predmetom útokov. A toto je signál veľkého nebezpečenstva. Naše uznesenie je v tomto kontexte veľmi dôležité predovšetkým v tom duchu, že vidíme, že sa tu musí zdôrazniť predovšetkým to, že násilnícky extrémizmus v žiadnom prípade nemôže byť obhájený, neobstojí. Ľudské práva musia byť dodržiavané a nesmie, nesmú sa uplatňovať žiadne tyranské metódy. My veľmi dúfame, že predstaviteľa Európskej únie počas rokovaní s Tadžikistanom veľmi presne sa budú pozerať na tieto problémy. Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tadžikistan je najchudobnejšou krajinou Strednej Ázie, závislý od hospodárskych vzťahov s Ruskom a s Čínou. Partnerská dohoda, ktorú Európska únia ponúkla, je férovou dohodou. Sú to štruktúrálne finančné prostriedky, ktoré sa naplánovali do obdobia do roku 2020. Európska únia je tretím najväčším obchodným partnerom Tadžikistanu a ide ešte oveľa viac, ak obe krajiny budú akceptovať, ak obe strany budú akceptovať pravidla. Preto nás e, iritujú najnovšie situácie v Tadžikistane, treba ich pomenovať presne. Zakazovať strany a predstaviteľov opozície dávať do vezenia kritikou systému takisto e, obsadzovať kostoly, to jednoducho nepri, nie je v súlade s tou dohodou s Európskou úniou. Teraz myslím na uh, plienenie cintorínov nemeckej menšiny. Toto sa nedá akceptovať. Chceme povedať, že Európa je na strane Tadžikistanu, ale spolupráca je možná iba vtedy, ak demokracia a ľudské práva z hľadiska sa ukotvia v tejto krajine, v Tadžikistane. Ďakujem pekne. Pán Kelly. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Myslím si, že e, predkladatelia rezolúcie dali celkom presne, pomenovali presne veci, čo sa deje v Tadžikistane v rámci režimu súčasného prezidenta v tejto krajine. Áno, musíme spolupracovať s, e, s Tadžikistanom, ale takisto musíme vytvoriť určitý tlak, aby sa zapustili reformy, aby sa zastavili a zamedzili také postupy zo strany vlády proti opozície. Musíme bojovať proti terorizmu a korupciu, ale tento boj sa nesmie zneužívať na to, aby sa väznili predstavitelia opozície. Potrebujeme nové pravidlá, na to, aby sme dodržiavali základné slobody, slobody vyjadrovania sa a podobne. A musíme tlačiť na vládu, aby tieto zmeny boli čo možno najskôr urobené a aby sa prepustili e, väzni politicky. Ďakujem pekne, pán Frunzulika. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, pán komisár. Myslím si, že je našim veľkým záujmom, aby sme posilnili našu spoluprácu s Tadžikistanom a s celým regiónom Strednej Ázie, ale hospodárske vzťahy s Tadžikistanom sú prepojené aj so zdieľanými hodnotami, pokiaľ ide dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd a preto podporujem ten apel na to, aby sa prepustili všetci tí, ktorí boli uväznení na základe politicky motivovaných obvinení. Nemôžeme zatvárať oči pred navyšovaným množstvom zadržiavania a väznenia ľudí, ktorí sú z politických dôvodov vo, väzenia, vo väzení. Takisto aj právnikov, ktorí sa zasadzujú o obhajovanie predstaviteľov ľudskoprávnych organizácií. Obmedzuje sa tu využívanie internetu, takisto aj obmedzuje sa možnosť nábožensky sa vyjadriť. Títo aktivisti a obhajcovia ľudských práv musia mať umožnené bojovať bez toho, aby tu bol nejaký strach, že ich zatvoria. Pán komisár Európska únia musí intervenovať v tejto oblasti a to 100%. Ďakujem veľmi pekne, pán Franzulika. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Prvý rečník je pán Kukan, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Počujeme znepokojujúce informácie o veľkom množstve zadržiavaných a väznených predstaviteľov opozície a právnikov v Tadžikistane. Tieto osoby, ktoré sú označené v uznesení, musia byť prepustené. Európska únia investovala do dialogu o ľudských právach s Tadžikistanom a súčasť tohto dialogu musí viesť k spusteniu reforiem. Toto sa špecificky týka nezávislého justičného systému, kde bude fungujúci systém, ktorý bude správne fungovať. Právnici musia mať možnosť reprezentovať svojich klientov pred súdom slobodne. A iba ak tu sú skutočne dôveryhodné obvinenia, tak vtedy môže človek byť poslaný do väzenia. Preto treba zabezpečiť transparentné súdne procesy. Ja oceňujem prácu ombudsmana, skupina, ktorá sa venuje monitorovaniu dodržiavania ľudských práv v tejto krajine. A ešte predsa len je veľmi veľa práce pre touto krajinou. Ďakujem, pán Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. Tadžikistan sa stal autoritárnym, autoritatívnym štátom, potierajú sa tu základné slobody a práva občanov, občanská spoločnosť, ako aj médiá sú prenasledované zo strany oligarchov, takisto aj kresťanské e, menšiny sú potláčané. Európska únia musí e, vytvárať tlak na Tadžikistan, aby sa znovu navodili princípy právneho štátu, aby opozícia mala e, slobodu a aby sa správnym spôsobom zorganizovali slobodné voľby. Musíme takisto apelovať na to, aby sa Mm, uplatňovali také základné slobody a práva, ako napríklad právo zhromažďovať sa. Musíme takisto e, zamedziť tomu, aby sa porušovali ľudské práva tak ako doteraz. Európska únia má na to dispozícii patričné nástroje a môže sa postarať o to, aby bol vytvorený tlak. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Polčák. Ďakujem za slovo. Aké sú teda základné kontúry Tadžikistanu? ľudia sa tu zatvárajú, je tu chudoba, dokonca tu dochádza k prípadom mučenia. Média sú kontrolované, oligarchovia sú pri moci, náboženské vierovýznania nie sú rovné pred štátnou mocou. To sú všetko definície súčasného stavu v Tadžikistane. Ja uznávam, že Európska únia sa dohodla s týmto štátom, pokiaľ ide o strategický význam, ale zároveň sa pýtam, či uznanie tohto záväzku o strategickom význame tejto krajiny môže byť v rozpore s dodržiavaním tých základných ľudských práv, či rysy tejto krajiny skutočne môžu, či sa ich môžeme vzdať iba kvôli strategickému významu Tadžikistanu. Ja si myslím, že tomu tak nie je a musíme celkom jasne sa v tejto veci vyjadriť. Pán Dorfman. bez mikrofónu. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, podporujem všetky pripomienky, ktoré tu kolegovia predračníci spomenuli. Musíme Tadžikistán podporiť na ceste k demokracii, aj keď ide o krajinu, ktorá má tisíc kilometrov hranicu s Afganistanom a niečo sa z Afganistanu dostane aj do Tadžikistanu a je to ťažké. Ale procedurálna otázka z mojej strany keď sa pozriem na toto uznesenie, tak tu nevidím nič také, čo by bolo nejakou naliehavosťou. Všetky prípady, ktoré sú tu nastolené, sú v podstate staré celé mesiace, dokonca roky. Už 7 rokov som členom delegácie pre Strednú Áziu som predsedom skupiny priateľstva z Tadžikistanu, stretol som sa s prezidentom tejto krajiny a zatiaľ sme nemali možnosť, aby som sa jednoducho zaangažoval do vypracovania tejto tohto uznesenia. Ja si myslím, musíme sa v parlamente zamyslieť nad tým, že čo skutočne je naliehavé a kde by sme mali patričné delegácie zaangažovať v tom zmysle, aby sme mali lepšie uznesenia ako výsledok, aby boli kolegovia zaangažovaní, predovšetkým tí, ktorí poznajú túto krajinu. K tomuto apelujem a ak si to kolegovia, ktorých sa to týka, uvedomia, tak si myslím, že sa situácia zlepší. Ďakujem pekne. Pán Castaldo. Ďakujem pekne. Tadžikistán je e, situácia, ktorá sa často objavuje v postsovietských republikách. E- je tam takmer e, občianská vojna medzi e, komunistickou stranou pri moci a islamistickou opozíciou. Ohrozuje to vnútornú bez, bezpečnosť. Aktuálna vláda veľmi silne perzekvuje e, príslušníkov opozície, ale aj obhajcov, e, ochrancov ľudských práv. Ako e, právnik apelujem, že nemôžeme dovoliť, aby tu dochádzalo k tejto nespravodlivej perzekúcii, prenasledovaniu Treba podporovať e, demokraciu a e, nie je možné, aby boli prenasledovaní aj ochran e, ľudských práv alebo ochrancovia práva na spravodlivú obhajobu. Treba naozaj e, sa zasadiť za to, aby prísľuby Tažikistanu e, boli reálne, aby neostávali iba na papieri. Ďakujem, pán Kastal. Doslov má teraz pán komisár Stylianides. Pán predseda, vážení kolegovia, momentálne zažívame E, zjavne veľmi e, veľkú výzvu v Tadžikistane, pokiaľ ide o ľudské práva. E, v poslednom roku došlo k určitým pozitívnym vývojom, napríklad pokiaľ ide o aktivity ombudsmana pre ľudské práva. Napriek tomu v súvislosti s určitými vecami sa spájajú naše veľké obavy Napríklad eh, pokiaľ ide o parti- politickú participáciu, situáciu politických väzňov 29. septembra 2015 eh, eh, islamistická e, strana Hazekistanu bola označená za teroristickú, za nelegálnu a jej členovia sú prenasledovaní My chceme pripomenúť eh, tadžickej vláde, že je dôležité eh, rešpektovať ľudské práva, vrátanie práva na spravodlivý eh, súdny proces. Minulý týždeň najvyšší súd v Tadžikistane sa vyslovil za veľmi vysoké um, väzenie pre mnohých politických eh, väzňov, vrátanie eh, doživotia. My sme sa už k tomu vyjadrili. Vyjadrili sme sa k tomu, že boli porušené ich práva na spravodlivý súdny proces, čo nie je v súlade so, eh, s tým, k čomu sa zaviazal Tadžikistán v medzinárodných dohodách, ktoré podpísal. to e, e, jednoducho nie je v súlade tie, e, to, na čo boli odsudení títo ľudia s tým, čo im bolo vyčítané. Treba bojovať proti radikalizácii v, na politickej scéne v tejto krajine, proti extrémizmu. Tieto body sme veľakrát spomenuli na najvyššej úrovni, naposledy v decembri 2015 z Eh, prezidentom eh, Tadžickej republiky počas jeho návštevy v Bruseli, ale aj počas našich návštev v Astane, alebo aj eh, počas ľudskoprávneho dialógu medzi EÚ a Tadžikistanom. Z môjho pohľadu kroky vlády v Tadžikistane majú potenciál ohrozí celkovú legitimitu politického systému v Tadžikistane. To nie je v našom záujme. Naše politické kroky sa e, snažia o politickú stabilitu a prosperitu Európska únia ostáva kľúčovým poskytovateľom e, podpory Tadžikistanu aj e, Strednej Ázii. Budeme naďalej klásť veľký dôraz na ľudské práva a práva väzňov e, slobody. Európska únia je pripravená spolupracovať s Tadžikistanom v tejto dôležitej téme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán komisár. E, na záver e, oznamujem, že som dostal 7 návrhov e, uznesení.